Okay, we will do what we did last time with... Dobre, takže budeme postupovať tak ako naposledy. Zdalo sa, že to bolo veľmi účinné a efektívne. Budem počítať od 10 do 0. No a keď zaznie 0, tak začneme hlasovanie. A urobím to po grecky. Ale môžete si potichu počítať vo vlastných jazykoch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Dobre, dá sa. Teraz eh, prvé hlasovanie v správe pána Borgeho, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A teraz eh, preveríme ten eh, návrh, pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. hovoríš? Hlasovanie je ukončené. Απορρίπτεται με 467 ψήφους. Dobre, bolo to zamietnuté. 467 hlasov bolo proti. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Prijaš. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. A tak ako povedal pán Šulc a No a teraz pozmúci návrh 3. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Yes. Hlasovanie je ukončené. Tropologia 3. Dobre, pozmúci návrh 3. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. No a teraz dostane slovo, požiadal slovo pán Martin. Nech sa páči. Len veľmi stručne, pán predseda, keď sme hlasovali o pozmeňovacom návrhu 8 eh, na tých malých displejoch, eh, ešte stále bolo uvedené 7D a prosím, zajistite, aby hlasovanie bolo správne zaznamenané. Ďakujem veľmi pekne. To, čo sa tu zaznamená, hlasovali sme o osmičke. Pán Macmillan Mon, by ste chcel niečo povedať, nech sa páči presidente. La carta de voto no funciona. Prepačte, pán predseda, ale nefunguje mi môj, moje hlasovacie zariadenie. Dobre, hneď niekoho pošleme, ktorý vám, kto vám pomôže. Dobre, a teraz pokračujeme. záverečné hlasovanie o e, návrhu. Na to potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Je to menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Εγκρίνεται με 530... Bolo to prijaté. 531 hlasov za. E, gratulujem, pán Böge. Dobre, a teraz podľa programu e, budeme hlasovať o správe Juta Haug návrh opravného rozpočtu Európskej únie číslo 10 lomeno 2009 na rozpočtový rok 2009. hlasovanie, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Pérez Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté, 550 hlasov, 559 hlasov za. Gratulujem pani Hauk. No a teraz podľa programu nasleduje hlasovanie správa Klaus Heiner Lehne, preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca. Pozmejúci návrh 1, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Gratulujem, pán Léne. No a teraz podľa programu eh, nasleduje hlasovanie výboru pre občianske slobody a predseda. Takže hlasovanie o piatich návrhoch uznesení o perspektívy rozvojovej agendy z Dauhy po 7. ministerskej konferencii VTO pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 13, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz pozmeňujúci návrh 3, v tom hlasovaní, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté, 563 hlasov za. Teraz pozmeňte návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí, Pozmeňte návrh 1 za? Proti? Zdržali sa? To si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Pozmeňujúci návrh 1. Porieš? Hlasovanie je ukončené. A ten pozmeňujúci návrh bol prijatý. 358 hlasov za. Pozmeňujúci návrh 6 za. Pardon, tento odpadá, takže pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pán Dezír by niečo chcel povedať, nech sa páči. Vážený pán predseda, chcem iba povedať, eh, že ak som dobre pochopil, tento pozmeňovací návrh ide o záväzok z Hongkongu, o zrušenie dotácií a podľa nás eh, je to chyba a ak sa odstráni, tak socialistická skupina tento pozmeňovací návrh podporí. Ďakujem pekne. Pozmejúci návrh 5, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 326 hlasov za. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutý. Teraz eh, pôvodné, pôvodné znenie odseku 12, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz eh, odsek 13 pôvodného textu v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 377 hlasmi. Pozmúci návrh 15 za, proti. Takže to zopakujem. Takže 15, kto je za, pozmúci návrh 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmúci návrh 9 v dvoch častiach, obe v menovitom hlasovaní. Prvá časť, hlasovanie otvorené, hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Proti bolo 366 hlasov. Druhá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. zamietnuté, teda prijaté. Opravuje sa predseda e, za, bolo 493 hlasov pozmeňujúci návrh 8 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 351 hlasov proti. A teraz sa dostávame k pôvodnému zneniu odseku 14, menovité hlasovanie. Prvá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 574 hlasov za. Druhá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté za bolo 360 hlasov. Teraz pozmeňujúci návrh 16, ten bol stiahnutý, pozmeňujúci návrh 10, menovitom hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Yes. Hlasovanie je ukončené. Bolo zamietnuté proti 364 hlasov. Teraz pôvodné znenie odseku 18. Kto je za? Kto je proti. Zdržali sa. Takže to si preveríme v elektronickom hlasovaní. Pôvodné znenie odseku 18. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to prijaté. 358 hlasov za. A teraz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené, hlasovanie ukončené, prijaté 370 hlasov za, 125 proti a 125 sa zdržalo. potom posledné hlasovanie dnešného dňa, ale o 12.00 budeme odozdávať Sacharovú cenu. Takže teraz budem mimoriadne pomaly a budeme pokračovať mimoriadne pomaly, tak aby nikto neopustil miestnosť. Dobre, takže podľa programu teraz nasleduje hlasovanie o návrh uznesenia výboru pre občianske slobody, spravodlivosť v súvislosti s žiadosťou a návrhom príslušnej eh, správy po odseku 5 máme dva pozmeňujúce návrhy, takže 1 a 2. No a o tom budeme hlasovať v dvoch oddelených častiach. Prvá časť, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal, to si elektronicky preveríme. Dobre, hlasovanie je otvorené. I have to make a phone call if you don't mind. Teraz si musím krátko zavolať, že hlasovanie je ukončené. Čo? Engrinete me dio ψήφους υπέρ. To bolo prijaté. 502 hlasov za. Teraz druhá časť, kto je za? Inekatá. Proti. To si musíme opäť preveriť. Kto sa zdržal? Elektronicky si to overíme. Hlasovanie je otvorené. Teraz Hlasovanie je ukončené. To bolo zamietnuté. 272 hlasov bolo proti. A teraz pôvodné znenie odseku 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Takže záverečné hlasovanie, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo prijaté. A teraz by som chcel všetkých požiadať, aby zostali v rokovacej miestnosti a zúčastnili sa odovzdávania Sacharovovej ceny o 7 až 8 minút začne ceremoniál. A teraz sa nasledujú vysvetlenia hlasovania. A najskôr mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, pán Březina. Hlasoval som proti správe BG. Ja som hlasoval proti správe BG, ktorá sa